Bonjour tout le monde. Euh, nous allons commencer notre... Dobrý deň, milí kolegovia. Začneme s dnešným zasadnutím. A máme na úvod dosť veľa hlasovania. Najprv bod 15 na programe, ten ale už bol vyškrtnutý, ten vypadol, takže o 15 hlasovať nebudeme. Ďalej bod 16 hlasovanie o medzinárodnej obchodnej politike e, v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy. Kompromisný návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Ďalej pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Návrh 4. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý návrh. sa návrh číslo 5, to je za. Proti. Zdržali sa Návrh bol prijatý. Návrh 6, tam máme hlasovanie po častiach. Časť prvá, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? E, návrh zamietnutý. Časť druhá, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Tiež e, návrh zamietnutý. Návrh 7. Za. Proti. Zdržal sa. Návrh zamietnutý. Kompromisný návrh 2, hlasovanie po častiach. Čas prvá, za, proti, zdržal sa, návrh prijatý. Časť druhá. Za. Proti. Zdržali sa. Druhá časť zamietnutá. Kompromisný návrh 3. To sú e, pozmeňovacie návrhy 10 až 14, kto je za. Proti. Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Návrh 15. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 16 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 17 za. Proti zdržali sa. Zamietnutý návrh číslo 18, kto je za, proti, kto sa zdržal. Adapty. Návrh prijatý. 19 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Teraz ústny pozmeňovací návrh. Skupina EPP e, je proti tomuto pozmeňovaciemu návrhu. V tom prípade sa hlasovať nebude. Ideme ďalej, návrh 20. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Návrh 21 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý návrh 22 za. Proti. E, návrh prijatý 23 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý 24 za. Proti zdržali sa, prijatí 25 za, proti, zdržali sa, prijatí. Hlasujeme o celom stanovisku v zmenenom znení, kto je za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, alebo stanovisko prijaté. Ďakujeme pekne aj pani spravodajkyni. Ďalší e, bod e, číslo 17 um, ehm, ide o zmenu doplnenie služby na poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov v týchto spoločenstvách alebo v týchto spoločenstvách návrh 1, kto je za proti zdržali sa eh, návrh prijatý návrh 2 za de et à faveur des deux amendements. D'accord. Bon. Donc, il y, a, il y avait une erreur. Prepačte, došlo k chybe v hlasovacom zozname. Sú tu dva e, pozmeňovacie návrhy e, v správe pána Kačmarka. Pokiaľ súhlasíte s pánom Kačmarkom, treba hlasovať o týchto dvoch pozmeňovacích návrhoch. Pani predsednička, nie som nikdy proti pánovi Kačmarkovi. Nedovolím si to. Takže návrh 2 za, proti, prijali sme aj tento návrh, čiže je teda vaše stanovisko k celému e, návrhu, e, kto je za, proti, kto sa zdržal, e, to sme tiež prijali, teda stanovisko ako také v pozmenenom znení bolo prijaté. Ďalší bod, e, zmena a doplnenie nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktoré sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce. Je to správa e, pána Gerensa. Návrh 7, ten bol stiahnutý. Návrh 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatý. Kompromisný návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Návrh 32 e, teraz. Tam e, sa hlasuje po častiach. Čas prvá. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Návrh bol prijatý, alebo prvá časť bola prijatá. Časť druhá. Za. Proti. Zdržali sa. Aj druhá časť bola prijatá. Tre, alebo nie. E, musíme si to e, zrátať. Takže ešte raz sa poprosím, kto je za druhú časť Prepačte, možno je tu istý zmetok. Ide o návrh 32, druhú časť. Dobre hovorím? Áno, 32, časť druhá hovorí predsednička. <coughs> Et donc c'était quoi On était où là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 Prepačte, pani predsednička, môžeme ešte raz eh, hlasovať aj o prvej časti a potom o druhej znovu, pretože, pretože je tu istý zmetok. Takže to sú tu vlastne tri časti a ľudia to berú ako keby boli e, dve. A najprv je hlasovanie a potom je hlasovanie po častiach, ak si to všimnete v tom hlasovacom e, zozname. Um, takže budeme hlasovať o návrhu 32, hlasovanie po častiach. E, o to požiadali socialisti, čas prvá. E, či text bez slov, proximité avec territoire d'outre-mer a tak ďalej. Takže to je čas, ktorú už sme prijali. Ale prepáčte, došlo k zmetku, niektorí ľudia to nepochopili. E, takže ešte raz, kto je za? Kto je za e, tento text bez slov, e, ktoré som prečítala? Kto je za tento text? Teda proximité avec de régions ultra-périphériques de l'Union et de pays et, de, et territoires d'outre-mer. Kto je proti? Takže v tom prípade sme to zamietli. Zamietli predsa len. Teraz e, čas druhá. Teda tam sú tie slova proximité avec e, territoire d'outre-mer. Kto je za? Proti? Zdrž, e, teda prijali sme tento druhý, e, túto druhú časť návrhu. Návrh 33. Za. Proti. Návrh prijatý. Kompromisný návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Návrh 35. Za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Teraz hm, pozmeňovací návrh ústny zo strany pána Mičela. Kto je za? proti, kto sa zdržal, návrh prijatý. Ďalej, kompromisný e, návrh číslo 6, hlasujeme po častiach, čas prvá, kto je za, proti, kto sa zdržal, prvá časť zamietnutá, časť druhá, za, proti. Aj druhá časť bola zamietnutá. Teraz eh, budeme hlasovať o celom eh, kompromisom návrhu číslo 6. Eh, v pôvodnom znení, kto je za, proti, kto sa zdržal, A Tento návrh sme zamietli. Tridsať sedem za. Pani predsednička, myslím, že opäť e, došlo k chybe. Mohli by sme si dať pauzu, pretože máme dve odlišné hlasovanie počasťach tejto, k tomuto bodu. A Prvé dve sme vyriešili, prvé e, hlasovania sme vyriešili, ale potom sme rovno prešli na samotný kompromis a my by sme mohli hlasovať za kompromisný návrh, ale máme tu 4 negatívne hlasovania, takže beriem to tak, že sme hlasovania po častiach, o ktoré požadovali, požadovali socialisti, tie sme, tie sme, to sme neprebrali, alebo prebrali, už sme to zamietli. Zamietli sme dve hlasovania po častiach Hlasovali sme štyrikrát krát o, št- o častiach. E, presnička hovorí áno, poslanec hovorí nie. E, ne, vykonali sme štyri hlasovania po častiach. Nehlasovali sme štyrikrát o štyroch častiach. Chair, Prepačte, navrhol by som, keďže je to istý zmetok, že by sme opäť hlasovali o kompromise, tak ako ho e, pozmenilo sa, ako sa v minulosti ho pozmenili hlasovania o hlasovaniach počasiach alebo tých e, návrhoch rozdelených počastiach. Yeah, compromise 6. Pán Geran sa hlasí. Prepašte, že tu takýto zmetok. Pani predsednička, je tu prvé hlasovanie e, po častiach. E, to sme zamietli. A potom je druhé hlasovanie po častiach. Takisto bolo zamietnuté a potom sa predsa, hlasujeme o celku, e, sa predsa hlasuje o celku, o celom návrhu. Takže potom nechápem celkom, e, aký zmetok, veď všetko je celkom jasné. Hlasovanie e, prebehlo veľmi rýchlo, pretože ak sa o tom začne, o tom začneme hľadať, tak akurát zač- ten zmetok vytvoríme, takže treba hlasovať rýchlo. Sûr de est soumis au vote. Pani predsednička, naozaj si nemyslím, že je potrebné to znovu urobiť. Všetci dobre vieme, že sme hlasovali o dvoch častiach, ktoré boli rozdelené teda po častiach a teraz budeme hlasovať o celom kompromisnom návrhu 6, tak ako bol pozmenený predchádzajúcim hlasovaním po častiach. Takže teraz máme vlastne iba samotné hlasovanie, netreba robiť nič iné poriadku, kompromis číslo 6, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Návrh 11, to je za. Proti. Teda, pardon, za, ešte stále. Kto je za? Teraz proti. Návrh prijatý. Návrh 38 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 12, e, ten bol stiahnutý, takže 39, kto je za, proti, zdržal sa, návrh prijatý. 13 stiahnutá, teraz 40, kto je za, Proti. Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Návrh 14. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Pokračujeme eh, eh, unblock po skupine, teda návrh 1 až 5 berieme spolu. Všetci sú za teda? Áno, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Ďalej e, budeme hlasovať o úvodných ustanoveniach. Kompromisný návrh 1. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Ďalej pozmeňovací návrh 1. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 16 odpada, 17, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Pozmeňovací návrh 18, teda ten odpada aj ten ďalší. Návrh 21, kto je za? Proti? Ešte, ešte za, pardon, kto je stále za? Za, za, za, za, za, za, za. 9 za, proti. 12 proti, návrh zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 2, kto je za, proti, kto sa zdržal, návrh prijatý. Prechádzame k kompromisnému návrhu 3 za, proti, kto sa zdržal, návrh prijatý. Teraz ústny pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za, proti, kto sa zdržal, návrh prijatý. Ďalej. Ústny pozmeňovací návrh číslo 2, za, proti, kto sa zdržal? Návrh prijatý. Návrh 29. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Tento návrh bol zamietnutý. Prechádzame na návrh číslo 28. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Návrh 5. Kto je za? Proti? Kto sa držal, Návrh prijatý. Pozmeňujúci návrh 6, to je za. Proti. Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Citácia číslo 15, kto je za. 9 za, kto je proti? Návrh bol zamietnutý. Teraz e, môžeme hlasovať o celej e, správe v podmienom znení, kto je za, proti. Návrh bol e, prijatý. To nás teší. E, gratulujeme pánovi Gerensovi. Euh, Ďalší, e, ďalšie hlasovanie, bod 19 na programe. Pozícia parlamentu k návrhu rozpočtu na 2011 po úpravách rady všetky oddiely, je to správa pána Bermana, tam pozmeňovacie návrhy nie sú, takže hlasujeme priamo o celom stanovisku. Kto je za stanovisko? Kto je proti návrhu stanoviska? Návrh prijatý. Ďalej mm, môžem skonštatovať, že sme hlasovanie ukončili. Ďakujem e, za hlasovanie a gratulujem všetkým spravodajcom. Teraz e, môžeme prejsť na bod 20 na dnešnom programe. respektíve dáme si malú pauzu a potom budeme pokračovať s číslom 20. Takže 5-minútová prestávka. Pokračovať budeme za 5 minút. Je dois pas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 uplatňovanie určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov. Samozrejme, treba zabezpečiť pri takýchto úveroch, že sa myslí aj na rozvoj pri požičiavaní peňazí. Preto existujú agentúry, ktoré v prvom rade majú bojovať s chudobou vo svojej práci. Pán Stas, pán spravodajca, máte slovo. Prezentujte nám vaše stanovisko. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Dámy a páni, už sme si prediskutovali túto tému na konci augusta, hneď na konci letných prázdnin. Tam som vám prezentoval pracovný dokument. Teraz sme v situácii, kedy sa pokúšame prejsť konkrétnou celou správou a vidieť, či treba z legislatívneho hľadiska urobiť isté úpravy. Vývozné úvery, vývozné poistné agentúry sú vlastne agentúry, ktoré existujú v členských štátoch a v štátoch OECD, ktoré poskytujú úvery. Je to dobrovoľná dohoda v rámci krajín OECD a komisia teraz navrhuje, že táto dobrovoľná dohoda v rámci OECD sa pretransformuje do európskej legislatívy, ktorá bude záväzná. Medzinárodný obchodný výbor je teda e, výbor Econ a INTA sú gestorské výbory k tejto správe. A veľmi úzko som spolupracoval s príslušnými spravodajcami týchto výborov, pretože čo sa týka legislatívy, nie je jednoduché zmeniť dobrovoľnú dohodu, ktorá platí v rámci krajín OECD a nazýva sa naozaj slovom, ktoré znamená ešte menej ako dohoda a zmeniť takúto, takýto dokument na záväznú dohodu. Tento dokument má 120 strán a gestorský spravodajca a ja sám sme naozaj sa stretli s ťažkosťami, pretože ocek po oceku sme museli upravovať tento text systematickým spôsobom. Z právneho hľadiska tam boli isté finesy a bolo zložité vyčerpávajúco predložiť e, všetky pozmeňujúce návrhy a preto sme zvolili iný prístup. Pozreli sme si, preskúmali sme smernicu a niektoré aspekty zo smernice, o ktorých veríme, že sú dôležité pre rozvoj, pre náš výbor, sme sa snažili transponovať do EU legislatívy tak, že sme zvolili dve prílohy k tomuto dokumentu. V obidvoch tohto prílohách aj vysvetľujeme, aké ciele viedli náš výbor, aby túto rozvojovú agendu zapracoval do príslušného dokumentu. Prvých e, sedem doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov sú úplne nové z hľadiska toho, čo sa uvádza v smernici, v úvodných ustanoveniach smernice. Potom máme jeden pozmeňujúci návrh, ktorý pozostáva z dvoch častí a snaží sa e, zrealizovať to, čo viaže krajiny OECD dobrovoľne. A takisto sme sa snažili zapracovať článok 208 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Pretože tento článok stanovuje, ako treba vykonávať rozvojovú pomoc. A druhá príloha, o ktorej budem hovoriť, tá je o mnoho podrobnejšia. Sú tam vymenované jednotlivé agentúry pre vývoj, vývozné úvery a ako musia vykonávať svoju prácu, je tam špecifikované. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na jednu zmenu, ktorú som si prediskutoval s právnou službou Európskeho parlamentu. Môj pozmenujúci návrh 9 bude teda stiahnutý v dôsledku týchto diskusí. Dúfam, že ste už dostali o tom písomné upovedomenie. A rozoslal som aj revidovaný pozmenujúci návrh 9, z ktorého budeme vychádzať. Je to úplne nový pozmenujúci návrh, ktorý aj predložím ako úplne nový. O čom to všetko celé je? V siedmých nových pozmenujúcich návrhoch, ktoré uvádzajú nový text do úvodných ustanovení, je mnoho tém, ktoré sú pre rozvojovú politiku dôležité a najmä tu ide o súdržnosť, o konzistentnosť, ktoré, ktorú Európsky parlament podporuje na jednej strane a konzistentnosť, ktorú by sme mali vidieť v práci agentúr pre vývozné úvery ktoré sa skratkou nazývajú e- ECAS. Do veľkej miery tí, ktorí financujú projekty v rozvojových krajinách, a to sú čísla od 30 do 40 celkových úverov pre tieto krajiny, e, sa, v tejto veci sa pýtame, prečo vlastne sú rozvojové krajiny zaťažené úvermi a zadlžené. A keď sa snažia navyše k tomu rozvinúť infraštruktúru alebo baníctvo alebo ťažiť ropu a potrebujú ďalšie pôžičky, je dôležité, aby tieto agentúry pre vývozné úvery e- ECA sa zapojili do práce, pretože tieto majú priame prepojenie na členské štáty EÚ a budú zabezpečovať, aby politiky, ktoré vytyčujeme, boli zapracované do týchto kreditov a Aktivity, ktoré sa budú financovať, nesmú protirečiť politickej línii, ktorú presadzujeme. Čo sa týka klímy, sociálnych aspektov, rozvojových aspektov, samozrejme klimatické zmeny. Boj proti klimatickým zmenám po Lisabonskej zmluve je čosi, čo sa dá právne upraviť a zapracovať do zmluv. Poďme teraz po jednom odstavci. Pozmeňujúci návrh 1 eh, uvádza, Porovnávacie štandardy pre environmentálne a sociálne normy, ktoré naozaj e, majú už svoju váhu aj pri investíciách a financiách. Pozmeňujúci návrh 2 počiarkuje fakt, že podpora, ktorú pod, poskytujú ECA rozvojovým krajinám, je najdôležitejším zdrojom oficiálnej rozvojovej pomoci EÚ rozvojovým krajinám. A preto je to pre nás kľúčový aspekt. E, možno by som mohol dodať, že ECA agentúry investujú do dopravnej infraštruktúry, ropnej, rop, ťažby ropy, a priehradných hrádzi a ťažby nerastov. Spomeňme si na stretnutie G20 v Pittsburghu zo septembri minulého roka a aj v júni tohto roka sa stretla G20 a rozhodla sa, že podpora pre fosílne paliva, subvencovanie fosílnych paliv nie je efektívne a treba e, sa s ním rozlúčiť. Existuje aj usmernenia OECD, ktoré treba zladiť s týmito odporúčaniami a závermi G20 a aj s politikou EÚ. Teraz budem hovoriť o pozmeňujúce návrhu 4. Tento vytyčuje, že revízia toho, čo pôvodne dobrovoľne dohodlo OECD, bude v plnom súlade s článkom 208 zmluvy o fungovaní Európskej únie. A teraz niečo poviem k tomu, čo obsahuje tento článok 208. Ale najprv k pozmenujúcemu návrhu 5, ktorý hovorí o princípoch a štandardoch EÚ, ktoré budú istým usmernením pre agentúry ECA napríklad princíp e, ochrany životného prostredia, ochrany ľudských práv. Tieto zásady, ktoré už teraz fungujú pri pôžičkách, ktoré poskytuje Európska investičná banka. Tam už existuje istý manuál, príručka, ktorá jasne hovorí, ako sa majú financovať projekty so zapracovaním týchto zásad a princípov. Pozmenujúci návrh 6 sa týka e, myšlienky, že požiadavky na životné prostredie a na sociálne aspekty treba zapracovať do celého cyklu projektu, aby celý projekt bol trvalo udržateľný. Hovorí sa tam o tom, že treba vyrátať, vypočítať riziko pre spoločnosť aj pre životné prostredie každého projektu, ktorý financuje agentúra ECA. A takéto, takéto hodnotenie dopadu musí vykonať práve agentúra ECA. Existujú aj isté porovnávacie štandardy, s ktorými bude musieť byť agentúra v súlade. Potom sú tu odvolávky na mnohé ďalšie dohody, napríklad dohody z Kotonu alebo dohody o trvalo udržateľnom rozvoji, európske dohody o rozvoji. Počerkuje sa tu koherencia v tom, čo robíme v oblasti klimatických zmien. Pýta, rečník sa pýta, či má hovoriť pomalšie, aby si ľudia mohli robiť poznámky. Nie, netreba. Nous avions Nuž máme iba 15 minút, aby sme cez to prešli a zároveň potrebujeme, aby prebehla diskusia a rozprava. Takže nech sa páči, povedzte všetko, čo chcete povedať. Dobre, budem pokračovať pozmeňujúcim návrhom 7, ktorý je prepojený s existujúcimi politikami. Osmička je veľmi konkrétna, veľmi odborná, hovorí o tom, že poza rámec dohody OECD musia agentúry ECA fungovať podľa toho, čo je stanovené v článku 208 zmluvy o fungovaní Európskej únii. To mení celý text a spomínaná druhá príloha, ktorú som spomenul, vytýčuje podmienky zabezpečenia pripomienkovania, transparentnosti, prístupu k informáciám a druhá časť prílohy 2 hovorí o všetkých postupoch, ktoré treba nasledovať a ktoré musia agentúry ECA dodržať, ak, sa, ak majú byť v súlade s politikou o boji proti klimatickým zmenám. Ja som vám rozoslal eh, podklady a poprosil by som vážených kolegov, aby si ich prečítali. A tieňoví spravodajcovia tiež poskytnú svoj názor, ako sa vysporiadať s pozmeňujúcimi návrhmi a myslím, že netreba zatiaľ viac dodať. Pani predsednička, veľmi pekne ďakujeme. Teraz nás nasleduje pán Šulc, nech sa páči. Commission peut être représentée par quelqu'un d'autre. Yes. Mais Madame, vous so, présentez. Sorry for this. I, on short notice, I had to, to jump in for Werner Schulz. Uh, I listened with great interest to, to, to uh, what you have to say. Musím uh, zastúpiť pána Šulca. S veľkým záujmom som si uh, vypočula všetky uh, pripomienky. Mnohé z toho, čo ste povedali, E, je už e, pokryté e, prostredníctvom OECD a síce usmerneniami. Ide predovšetkým o realizáciu týchto dohovorov v rámci EÚ práva. To všetko musíme teda zohľadniť. Mnohé z týchto aspektov však sú už pokryté inými usmerneniami, ktoré schválilo OECD v Paríži. Avšak tieto dve témy e, sa vyznačujú odlišnými formátmi a to je práve to, čo sme chceli na tomto mieste počiarknúť. Ďakujem. Ďakujem. Lehota na podanie pozmenujúcich návrhov je útorok 12. október do 12. hodiny. Hlasovanie vo výbore sa uskutoční 26. oktobra. A teraz e, počkáme, kým e, príde pani komisárka, ktorá by sa mala objaviť každú chvíľu. Myslím si, že nie je potrebné prerušiť zasadanie, pretože je presne 11 hodín.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 E, chcela by som sa poďakovať aj za to, že, sa tu, e, že nás navštívila 31. augusta, keď šlo o tému humanitárna pomoc Pakistánu a dnes nám predstaví e, pracovný program komisie na rok 2011. Pani Georgieva, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážené dámy a páni, milé kolegyne a kolegovia, som veľmi rada, že e, môžem opäť pobodnúť medzi vami vo e, výbore pre rozvoj. Túto pravidelnú výmenu názorov považujem za veľmi dobrú a diskusie, ktoré sa tu uskutočňujú, ma vždy obohacujú, pokiaľ ide o e, hlavnú problematiku v oblasti humanitárnej pomoci. Je to tiež veľmi dôležitý výstup aj pre môj pracovný plán a to je práve dôvod, prečo som aj dnes prítomná na tomto zasadnutí. To nás veľmi teší. Mojím cieľom mám e, dva ciele. Najprv by som vám chcela poskytnúť prehľad o tom, ako vyzerá pracovný program e, na rok 2011. Má to veľký význam pre všetko to, čo máme v úmysle uskutočniť v roku 2011. Ďalej by som vám chcela tiež naskicovať, ako vyzerá e, môj cieľ na rok 2011 a teším sa samozrejme aj na vaše podnety čo sa týka najprv pracovného programu na rok 2011, bolo to veľmi ťažké, veľmi intenzívne, bol to veľmi ťažký, intenzívny rok. Došlo k mnohým eh, humanitárnym katastrofám na celom svete a to nám ukázalo, aký eh, dôležitý je práve eh, môj rezort, teda to, že bol tento rezort vôbec zriadený je obrovský dopyt e, po e, tejto našej pomoci. Dovolte mi teda, aby som spomenula najdôležitejšie e, programy v Haiti, Pakistáne, Somálii, na Sri Lanke, v Pakistáne, ako aj v oblasti Veľkých jazier v Afrike. Vypustila som niektoré iné programy ako Čila a iné krajiny, ktoré by normálne nedostali pomoc Európskej únie, ale niekedy sa vyskytnú mimoriadne situácie, keď je potrebné túto pomoc poskytnúť. ECO a e, jeho spolupracovníci e, sa neustále zasadzovali za poskytnutie tejto humanitárnej pomoci všade tam, kde to bolo potrebné a zároveň pôsobiť tým smerom, aby e, tak civilná ochrana a humanitárna pomoc boli navzájom prepojené v tomto špecifickom mechanizme. Európskej únie. E, práca, ktorá bola e, odvedená, bola skutočne vynikajúca, čo sa týka tej operatívnej stránky, ale e, spolupracovali ste zároveň aj s mojim kabinetom pri príprave programu na budúci rok. V marci bol schválený program pre humanitárnu pomoc. To je veľmi dôležité oznámenie z dvoch dôvodov. V prvom rade pomoc, e, potravinová pomoc sa mení. To znamená, neposkytujeme e, už e, žiadnu žiadne vecné dávky, ale poskytovali sme finančné prostriedky v hotovosti, ako aj poukážky a tiež pokiaľ nefungovali trhy, tak sme poskytli špecifickú pomoc. Snažíme sa podporiť predovšetkým lokálne poľnohospodárstvo, Ide skrátka o to, aby sme podporili e, aj e, lokálnych farmárov, poľnohospodárov. Druhý dôvod je ten, že veľmi často e, zaujímame vedúce postavenie voči ostatným častiam sveta. Spojili sme sa predovšetkým s tými, ktorí neboli ochotní poskytnúť pomoc, ako Kanada, USA a zistili sme, že aj v USA E, sú, je teda ochota poskytnúť hotovosť e, alebo e, finančné poukážky. A čo sa týka potravinovej pomoci, chceli by sme prepracovať medzinárodný dohovor o tejto potravinovej pomoci, pretože ten prebytok v poľnohospodárstve sa už v mnohých krajinách nevyskytuje preto e, boli e, podporené tri e, základné iniciatívy, ktoré boli predpokladom pre vypracovanie legislatívy na budúci rok. Prvý bod hovorí o posilnení kapacít v prípade živelných pohrom. Dostali sme sa veľmi ďaleko, čo sa týka oznámenia k tejto témy a chceli by sme budovať na tom, čo sme vybudovali minulý rok, teda opierame sa o to, čo sme e, zozbierali, pokiaľ ide o skúsenosti na Haiti a v Pakistáne. Myslím si, že sme tam e, odviedli dobrú prácu a môžeme byť hrdí na tú pomoc, ktorú sme tam veľmi rýchlo a spolahlivo poskytli, ale ešte stále sú tam ďalšie oblasti, kde sú možné určité zlepšenia a občania očakávajú od nás viac. Vy požadujú od nás, aby sme túto tému brali vážne. Hlavný cieľ teda bude spočívať predovšetkým v e, transparentnosti, v lepšej transparentnosti a to tak v rámci Európskej únie, ako aj mimo Európskej únie. Chcela by som sa teraz zamerať na, e, na základné témy. Sme veľmi často e, odkázaní na dobrovoľnú pomoc pokiaľ ide o naše kapacity. To znamená, musíme predvídať a takéto scenáre e, prakticky už e, vopred e, pripraviť pre prípad živelných pohrom. Tieto kľúčové faktory teda musia byť v prípade potreby okamžite dané k dispozícii, aby Európska únia mohla okamžite vždy zareagovať, pokiaľ sa táto potreba vyskytne. To znamená chceme zabezpečiť aj určité opatrenia týkajúce sa transportu, čo sa týka e, ďalšieho postúpenia e, e, zásielok alebo transportov v prípade pomoci. Ide predovšetkým o živelné pohromy možno e, tu využiť aj e, vojenskú pomoc v prípade, že to bude potrebné. Takéto a podobné opatrenia budú tiež e, predmetom oznámenia komisie, ktoré predloží komisia na budúci týždeň a do konca oktobra pevne verím, že sa nám podarí schváliť toto oznámenie, aby ho mohla potom schváliť aj rada. Sme veľmi vďační za neustálu E, podporu Európskeho parlamentu za podporu návrhov. Išlo predovšetkým e, práve o e, tú rýchlu reakciu v takýchto prípadoch. Komisia pracuje veľmi intenzívne na dočasných hodnoteniach realizácie akčných e, plánov. Dosiahli sme od roku 2007 značný pokrok, a to tak zo strany komisie, ako aj zo strany členských štátov. Zamerali sme sa predovšetkým na praktické výsledky v šiestich ťažiskových oblastiach. Tieto e, hodnotenia medzihodnotenia nepredstavujú proste, nepredstavujú zatiaľ len akúsi bilanciu, E, v súvislosti s problémami, ktoré musíme zvládať. Je to vlastne e, možnosť zapracovať do tohoto koncenzu aj nový politický moment. Medzinárodné trendy ukázali, akým smerom e, by sa mal tento konsenzus v budúcnosti vyvíjať. Je v našom záujme, aby sme zabezpečili E, aj e, správne skladanie účtov. Ľudia sa nezaujímajú veľmi o to, koľko peňazí sme ušetrili, ale koľko ľudských životov sme mohli zachrániť a do akej miery sme pokryli potreby, ktoré vyvstali. Takže na to by sme sa mali zamerať. Okrem toho ide tiež o to, aby sme vytvorili jasné prepojenie k e, účinnosti pomoci, ktorú poskytujeme je veľmi dôležité, aby humanitárna pomoc Európskej únie a ostatné e, požiadavky boli navzájom zosúladené. Myslíme si, že príspevok Európskej únie e, je zohľadnený aj v medzinárodnom meritku. Je dôležité, aby nás brali vážne a to pre tie hodnoty, ktoré e, prinášame do medzinárodného dialógu. Myslím si, že medzičasom e, sme dostali veľmi dobré príspevky aj od partnerských organizácií a e, takisto aj od Rady v rámci pracovných skupín. To všetko je zapracované v oznámení komisie v dokumente, ktorý označujeme ako Staff Working Paper. Je dôležité, aby sme dostali aj hodnotenie parlamentu pre tento dokument preto vítame, že pani e, Trüffler sa momentálne veľmi intenzívne s týmto bodom v rámci iniciatívnej správy zaoberá. Pani Trüffler, tento dokument, ktorý ste e, včera predložili, je skutočne veľmi dobre premyslený, obsahuje veľmi dobré body, čo nás veľmi teší. E, čo sa týka zboru dobrovoľníkov, aj k tomu je potrebné schváliť dokument. Ide o proces konzultácie s aktérmi, ktorý momentálne prebieha. Uskutočnila sa konferencia k tejto téme minulý týždeň a diskusia, ktorá tu ocenila, ma veľmi povzbudila. Pokiaľ e, teda nám ľudia povedia, čo je treba urobiť ešte, navyše ešte viac, tak to bude, myslím, veľmi e, dobrým e, znamením a budeme môcť túto iniciatívu podporiť. Vážení poslanci, toto sú teda e, podklady, ktoré budú základom pre legislatívne návrhy komisie na rok 2011. E, pán predseda Barroso tiež počiarkol, že práca na kapacitách v prípade živelných prohrom, pohrom je aj pre ňoho e, veľmi dôležitá. My to považujeme za jeden z najdôležitejších legislatívnych návrhov, ktorý by sme vám chceli na budúci rok predložiť. Bude e, tu existovať jeden nástroj pre e, civilnú ochranu a tento nástroj by prakticky mal premietnúť do praxe všetko to, čo sme si predsavzali. Bude to veľmi dôležité pre našu prácu. Pokiaľ ide o prepracovanie nariadenia z roku 96, toto nariadenie síce je ešte stále platné, ale je potrebné ho aktualizovať, aby všetka tá práca, ktorú sme medzičasom odviedli, e, mohla sa prakticky odraziť v tomto nariadení pre humanitárnu pomoc. Tretia legislatívna iniciatíva sa e, týka e, e, pomocného zboru. Tento budúci rok by mal byť aj rokom dobrovoľných aktivít alebo dobrovoľnej činnosti. Máme pilotný projekt, ktorý medzičasom už beží a chceme vyhodnotiť všetky body, ktoré tu budú obsiahnuté Takže toľko ešte e, navyše k tým e, legislatívnym návrhom. Nesmieme však pritom zabudnúť na to najdôležitejšie a síce, že musíme byť schopní veľmi rýchlo zareagovať na krízové situácie. V piatok sme oznámili, že, že sme navýšili E, túto pomoc pre Pakistan zo 70 e, na 150 miliónov. Týka sa to tak humanitárnej pomoci, ako aj e, výstavby. Veľmi, som veľmi rada, respektíve bola by som veľmi rada, pokiaľ by výbor súhlasil s tým, že by sme na začiatkom budúceho roku prišli opätovne k vám a predstavili, nám tieto, naše, predstavili vám naše myšlienky v oblasti operatívnej pomoci Ide predovšetkým o témy ako môžeme spojiť túto reakcieschopnosť s akciami na e, obnovu, ako náhle e, budeme mať proste prvé e, skúsenosti z tejto oblasti. Je to veľmi dôležitá oblasť, kde Európska únia môže zaujať skutočne vedúce postavenie. Vieme, že e, rozpočty stoja pod e, značným nátlakom, preto nesieme e, veľkú zodpovednosť za to, aby sme preskúmali každé jedno euro, ktoré vynaložíme a to budeme robiť aj naďalej. Musíme si však uvedomiť aj to, že v minulosti sme vina e, kladali e, ďaleko viac pre túto humanitárnu oblasť, e, než bolo pôvodne stanovené. 1,1 milióna eur sme vynaložili, napriek tomu, že v rozpočte sa počítalo len s 80 miliónami. 800 miliónami. Chcela by som sa poďakovať teda aj e, za vašu podporu e, k rozpočtu na rok 2011, kde, prostriedky, kde sa počíta s prostriedkami pre humanitárnu pomoc. Tieto prostriedky e, by mali byť navýšené. Ja vždycky túto otázku spochybním, ale sú situácie, keď ide skutočne E, doslova o e, životy a tam musíme pomoc poskytnúť. Tam som potom ochotná e, sa ochotná vaše požiadavky prijať a v takýchto vynimočných situáciách skrátka túto pomoc rozšíriť. Urobíme teda všetko preto, aby sa docelili také výsledky, ktoré sú žiaduce. Ďakujem. Ďakujeme za vaše vystúpenie. Slovo má pán Guerrero. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Poprvé, chcel by som poďakovať vám, pani komisárka, že ste dnes medzi nás prišli. Ako ste povedali, chodíte sem často a celkom určite my tu vo výbore sme vám za to vďační, sme radi, že chodíte do parlamentu, že E, ste vždy ochotná prísť. Takisto by som vám chcel pogratulovať tomu, že <clears throat> teda, ten, teda, že ste vedeli zareagovať počas tohto e, roku, ktorý bol bohužiaľ veľmi bohatý na e, nešťastia, na katastrofy. Európska únia ale dokázala na ne zareagovať a to, že dokázala, E, do veľkej e, miery e, za to vďačíme práve, práve vám, že ste dokázali pomôcť ľuďom, ktorí trpeli následkom týchto katastrof. Pokiaľ ide o budúcnosť, myslím, že si môžeme povedať, môžeme uvažovať s tým, že humanitárne katastrofy alebo krízy v budúcnosti budú čoraz častejšie. Nehovorím to z nejakého, povedzme, ja neviem, náboženského dôvodu, alebo že by som chcel nejako takto veci prorokovať e, do budúcna, alebo čo. Jednoducho klimatické zmeny e, sa budú e, opakovane prejavovať v rôznych častiach sveta, tak ako sme tento rok to videli najmä v Pakistane, ale nakoniec aj v iných regiónoch Ázie. Ako ste povedali, potrebujeme viac prostriedkov. Ale pri tých prostriedkoch, ktoré už máme, zase potrebujeme väčšiu mieru koordinácie, aby sme dosiahli dva e, ciele, ktoré ste spomenuli vo svojom výstupe. Jednak, e, aby sme boli efektívnejší a jednak, aby sme boli viditeľnejší. A v tomto e, zmysle vás chcem povzbudiť, určite aj celý parlament podporuje, aby sa čoraz bližšie koordinovali aktivity humanitárnych agentúr členských štátov a agentúry alebo nástrojov samotnej komisie, teda e, aktivity, ktoré sú komunitárneho charakteru. Vieme, že v členských štátoch je voči e, tomu e, sú isté výhrady, pretože aj oni chcú mať istú viditeľnosť, ale tak ako aj v iných prípadoch, ktoré súvisia s Európskou úniou, aj v tomto prípade ich musíme presvedčiť, že všetci, všetci sme viditeľnejší, ak sme viditeľný ako Európska únia. Takisto si myslím, že treba, aby sme sa lepšie e, koordinovali e, s medzinárodnými inštitúciami, v prvom rade s OSN a vylepšiť teda, ako hovorím, tieto koordinačné mechanizmy. Vy ste hovorili o e, predvydateľnosti, o predvydabilite, že aj to je jeden z vašich cieľov alebo z našich cieľov, ktoré treba dosiahnuť. Ja si myslím, že jeden e, z prvkov predvídateľnosti by mali byť práve tie prostriedky, e, tie, tie rozpočtové prostriedky. Som sa pozeral na rozpočtové prostriedky posledných e, rokov, tie pôvodné rozpočtové prostriedky DG Echo a od roku 2005 do roku 2009 tieto prostriedky nielenže sú, sú nielenže stagnujú, ale dokonca trochu klesli a ako ste vypovedali, ak budeme mať k dispozícii ďalšie e, prostriedky z iných zdrojov, možno sa nám podarí aj, e, respektíve e, darí sa nám nakoniec aj niekedy aj zdvojnásobiť tie pôvodné pôvodné rozpočtové prostriedky, že dá sa to zdvojnásobiť takýmto dodatočným spôsobom, ale nie je to správny prístup a nie je dobré, aby takéto niečo bolo potrebné, aby sa za každým tie e, prostriedky museli najskôr, teda pardon, neskôr navyšovať. E, práve naopak, mali by sme už e, v pôvodných číslach vlastne rátať s dostatočnými financiami a nespoliať sa vždy na to, že keď prídu väčšie problémy, tak potom nám spätne dajú peniaze navyše. A potom vás chcem ešte poprosiť o jednu vec, možno trochu um, takú mechanickú, automatickú, ale bola by to vec užitočná možno pre nás členov tohto výboru a to síce, že keby ste e, nám mohli zaslať e, vašu, e, vaše vystúpenie v vlastne elektronickej forme, prípadne trochu rozšírené o dokumenty s tým súvisiace. Ďakujem. Ďalej pán Fisas. Eh, ďakujem pekne, eh, pani predsednička. Pani komisárka, ďakujem za eh, vaše vystúpenie, za vašu aktivitu, za vaše aktivity. Mám dve pripomienky. Poprvé, existujú viaceré konflikty alebo situácie, kde treba konať okamžite, napríklad Haiti to, bol, to bolo tento rok, alebo, alebo Pakistan, ale obávam sa trochu, že tieto e, núdzové situácie nás potom e, ako keby e, nutia zabúdať na iné situácie, e, ktoré možno nie sú až také akútne a už som sa vás vlastne na to vlastne aj v minulosti pýtal, e, napríklad je to prípad e, Sahary, e, a ja viem, mm, že v Pakistane alebo v Haiti boli naozaj akutné situácie, ale opakujem, môžeme e, práve kvôli takýmto akutným situáciám zabu- zabúdať potom na možno menej núdzové, menej akutné prípady, ale predsa len dôležité ako, napríklad ten, e, ten saharský, ktorý som spomenul. Takže napríklad aj keď v médiách sa píše E, píše o Haiti, e, tak e, to všetci máme prítomné v mysli, ale potom sa o tom prestane písať, my na to zabudneme, pretože ako povedal aj teraz kolega, častokrát tie katastrofy idú jeden, jedna za druhou. A potom pokiaľ ide o tie jednotky dobrovoľníkov od Task Force, je veľmi dobré, aby sme takúto jednotku mali, ktorá by bola pripravená na takéto situácie. Čiže dobrovoľníctvo je samozrejme dôležitá vec, ale pokiaľ nie je nastavené, nastavené to systém dobrým spôsobom, ehm, tak možno trochu tá organizácia tej skupiny dobrovoľníkov ehm, pokrývkáva. Ďakujem pekne, pán Geras. Merci, madame la présidente. Comme toujours, on est... Ďakujem, pani predsednička. Ako vždy, sme si veľmi radi vypočuli vaše vystúpenie, pani Gerogieva. Vo vašom prejave bolo veľa dobrého. Nebudem o tom rozlačne hovoriť, ale hovorili ste aj o nie až takých pozitívnych aspektoch, napríklad o pomalom poskytovaní pomoci, ako tomu bolo v prípade Pakistanu. Takýto prístup preukázali aj nielen EÚ, ale aj štáty, ktoré sú bohaté na ropu v danom regióne a boli príliš pomalé s ich pomocou. Čo teda komisia môže urobiť, aby tieto trošku neochotné štáty sa naštartovali a pomoc poskytli? Európa bola celkom dobré na tom, efektívne poskytla prácu a pomer, pomoc a pomerne, pomerne rýchlo, ale mám istý určité pochybnosti o reputácii, ktorý, ktorú má EÚ vo vonkajšom svete. Začnem číslami. Podľa mňa ide o to, že Európska únia je síce najväčším donorom obetiam povodní v Pakistane. Nemám síce konkrétne čísla, ale podľa mňa to tak je. keď Benedikt XVI niečo povie na verejnosti, je ľahšie sa k tomu dostať ako to, čo komisia urobí a mm, informa- informovanosť o tom je nedostatočná. To, čo sa robí v teréne, je veľmi dobré a situácia však nie je dobré propagovaná. Mohli by ste nám povedať aspoň v náčrte, aspoň približne, ako vyzerá táto pomoc v číslach? To, je, to by bolo isté východisko pre informovanie ľudí o našej pomoci. Podľa mňa by to bolo číslo, ktoré e, naozaj ľudí pozitívne prekvapí. A ľudia sú dnes stále menej ochotní prispievať na šľachetné kauzy, a s tým treba niečo urobiť. Takže vás poprosím o aspoň približné čísla o tom, čo už EÚ urobila. Podľa mňa je základná vec mať takéto informácie k dispozícii. Druhá otázka. Podľa mňa treba rýchlejšie napredovať pri súčinnosti, jednoducho lepšie skombinovať jednotlivé úsilia členských štátov EÚ a úsilia komisie. A moja posledná otázka alebo poznámka. Naozaj ma prekvapila štúdia, ktorú som nedávno čítal, už som zabudol, ako presne sa volala. V tej štúdii sa hovorilo, a veľmi správne, aké zraniteľné sú chudobné štáty, keď práve na ich území sa udeje prírodná katastrofa. Bude komisia reagovať na túto skutočnosť konkrétnymi krokmi? strategickým spôsobom? Pretože prírodné katastrofy budú v budúcnosti pravdepodobne početnejšie. Akú reakciu komisia pripravuje? Mohli by ste nám to povedať? Ak nemáte odpoveď dnes, možno by sme z toho mohli urobiť naše, našu permanentnú otázku, ktorú vám budeme klázať v budúcnosti a budeme sa tešiť na vašu odpoveď. Ďakujeme za príspevok. Slovo má pani Stifler. Vážená pani komisárka, vždy prichádzate na naše stretnutia, keď e, vás pozveme. Blahoželám k tomu, čo ste nám povedali. Váš prejav bol výborný. Mám niekoľko otázok, ale na niektoré z nich ste mi už odpovedali počas vášho prejavu. Niektoré však zostávajú. Chcem hovoriť o správe z našej vlastnej iniciatívy vypracovanej o téme ja som už skontaktovala sa s DG Eko, aj som predložila pracovný dokument tejto veci, ale chcem sa spýtať na inštitucionálny humanitárny kontext. Podľa mňa sa tento zhoršuje. Podľa mňa je vyhodnotenie v polovici príslušného obdobia vynikajúca príležitosť skontrolovať, či humanitárne výzvy, či sa s nimi vieme vysporiadať, či naozaj dokážeme dospieť ku konsenzu, či dokážeme vypracovať skutočne uskutočniteľný akčný plán, či mimo humanitárnych kruhov sa naozaj vie o tom, ako Európa pomáha. Podľa mňa takýto konsenzus je veľmi dôležitý a členské štáty samotné, keď pomáhajú, to nestačí. Je ťažké sa aj dom, domôcť čísel alebo štatistik, do akej miery naplňajú jednotlivé členské krajiny potom svoj diel konsenzu. Podľa mňa existujú aj iné ideálne fóra, na to, aby sa stratégie humanitárnej pomoci lepšie zefektívnili? To je moja prvá otázka. Na druhú otázku ste už odpovedali. Teraz niečo k profilu. Súhlasím tu s pánom Gerensom, keď ľudia často hovoria o profile, o informovanosti, o reputácii EÚ. Zlé správy sa šíria rýchlo. Každý vie, aká katastrofa sa udiela, ale dobre správy, koľko po- balíčkov pomoci sme dodali, ako sme veľmi pomohli, to už sa až tak rýchlo nešíri. Podľa mňa by to zmobilizovalo ľudí, pozdvihlo to morálku a v budúcich katastrofách by sa ľudia chovali citlivejšie a zodpovednejšie. Ďakujem. Vážená pani komisárka, možno by ste teraz mohli zodpovedať na tieto otázky. Ďakujem za tieto návrhy, námety, aj za otázky. Dovolte mi, aby som najprv povedala následovné. Bolo tu už povedané, že e, prírodné pohromy sa budú vyskytovať stále častejšie v dôsledku klimatických zmien. Áno, to sme naozaj mohli konštatovať e, od e, roku 75 sa tieto prírodné katastrofy a živolné pohromy zo sedemnásobili. Postihnutí boli e, stále ľudia, ekonomické e, dôsledky e, týchto katastrof sú stále horšie a horšie. Pokiaľ to porovnávam s našou ekonomikou, tá narastla troj až dvornásobne. Pokiaľ by sme vychádzali z toho, že nárast HDP posilní naše zdroje, môžeme povedať, že naše zdroje raz, narastajú pomalšie, takže e, e, pomalšie, než e, ako je vážnosť týchto dôsledkov živelných pohrôm. Preto je potrebné postarať sa aj o lepšie preventívne opatrenia. Ide predovšetkým o koordináciu v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej E, OSN tu zohráva veľmi dôležitú úlohu. V tejto činnosti chceme samozrejme naďalej pokračovať. Musíme si pritom uvedomiť, čo vlastne koordinácia znamená, s kým musíme spolupracovať, pokiaľ e, ide o rozličné druhy katastrof. E, tam je plánovanie takýchto scenárov veľmi dôležité. Akú alianciu potrebujeme, aké zdroje potrebujeme, aj v spolupráci s eh, OSN. To znamená, že začali sme, nadviazali sme rozhovory aj s eh, Austráliou, s Novým Zélandom, pokiaľ ide o lesné eh, požiare. Tam existujú veľmi dobre pripravené týmy odborníkov. Vzájomne si môžeme teda pomáhať a navzájom si vypomáhať. Uvádzam to len ako príklad, možno, že to nie je práve to najdôležitejšie, ale je to príklad, ktorý ukazuje, že musíme myslieť globálne. Pokiaľ ide o naše európske ciele, tam plne súhlasím s vami. Pokiaľ budeme koordinovanejší, budeme aj transparentnejší. A teraz sa dostávam k pánu Görensovi. E, pokiaľ ide o obraz Európskej únie a k číslám týkajúcim sa Pakistanu pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, môžem vám povedať, že do dnešného dňa sme vynaložili 400 e, miliónov eur. E, komisia e, dala k dispozícii 150 miliónov eur, potom nasleduje Spojené kráľovstvo, Nemecko a Švédsko. Čo sa týka rozvojovej pomoci tam pracujeme ešte stále na číslach, ale súhlasím plne s vami, že nie je jednoduché tieto údaje dostať za každým, keď hovorím o Európskej únii a integrálnou súčasťou tej únie je samozrejme aj komisia. E, mám dočinenia si s tým problémom. Členské štáty radi hovoria o e, určitých údajoch, ale pokiaľ sú tieto eh, údaje nízke, tak o nich neradí členské štáty hovoria a na tom budeme musieť popracovať. Stále viac a viac členských štátov konštatuje, že by bolo dôležité, aby sme tu uviedli jedno číslo, ktoré by, bolo potom, eh, ktoré by sa týkalo Európskej únie. Čo sa týka humanitárnej pomoci, Digi eh, Eco sem tam eh, musím viesť spory aj s mojimi kolegami. Eh, veľmi často sa uskutočňujú nejaké tlačovky, vtedy sa hovorí áno, komisia poskytuje toľko a toľko, ale ja ich potom upozorňujem, že musíme hovoriť jedným hlasom. Pán Görens, to, čo ste povedali, som si skutočne vzala k srdcu Ďalej, e, čo sa týka zdrojov, myslím si, že sme e, vytvorili dobrú rezervu vzhľadom e, na rozpočet, ale teraz žiadnu rezervu už nemáme. Prichádzam z rozvojovej banky, viem teda, o čom hovorím otázka znie, či musíme byť kreatívni v oblasti e, zdrojov. Odpoveď na to znie áno. Ale e, otázka znie, prečo e, dajme tomu z jednou miliardou nepočítame už v rozpočte. 87% obyvateľstva podporuje humanitárnu pomoc. Má teda potom zmysel aby sme e, s takýmito e, rezervami počítali alebo ich skrátka predvydali. Ja by som bola za to, aby sme e, jasne povedali, áno, vynaložíme viac ako jednu miliardu na tieto účely a všetko, čo prekročí túto hranicu, pôjde do rezervy ale veľmi ťažko sa rozhoduje práve o tom, kde pomôžeme a kde nie. Ide okrem iného aj o to, aby sa 50 našich rezerv e, dalo k dispozícii na zabudnuté krízy. Tí, ktorí e, nie sú spomenutí v e, televíznych správach, v žiadnom prípade by nemali umierať jednoducho len preto, že sa na nich zabudlo Máme 14 e, utečenských táborov e, za posledných 35 rokov, ktoré e, závisia plne od tejto humanitárnej pomoci. Existujú rokovania, pokusy o rokovania, ale napriek tomu, čo sa týka osudov týchto ľudí, sa veľa nezmenilo k lepšiemu. Nevieme ani presne, koľko vlastne existuje Eh, utečencov. Eh, UNHCR hovorí o 90 eh, tisícov, ale moji spolupracovníci mi hovoria, že toto číslo nie je spolahlivé. Snažili sme sa uskutočniť aj senzus, teda sčítanie, ale napriek tomu to ešte stále nepostačuje. Taká je jednoducho realita každom prípade tí ľudia majú aspoň proste e, postarané o základné potreby. Je potrebné uskutočniť tú politické rozhodnutie. Nemôžeme predsa čakať ešte 30, ďalších 35 rokov a e, ignorovať tento problém. Môžem vás ubezpečiť, že v každom prípade e, môže dôjsť k politickému rozhodnutiu. Všetky zabudnuté krízy chceme taktiež podporiť. Okrem toho sa tu vyskytla prozba pripraviť písomné prejavy. My vám v každom, prípa- v každom prípade e, dáme k dispozícii tie prejavy, ktoré sa nám e, zdajú byť e, užitočné pre vás, pre výbor. Momentálne sme sa dohodli na následovnom s partnerskými organizáciami a s členskými štátmi. Chceli by sme sa pozrieť teda na tie tri zložky, ktoré tu existujú, to znamená nábor, e, výber a potom už pôsobenie priamo na mieste. Ide teda o to, Eh, aké úlohy tieto zbory v eh, tejto oblasti môžu zohrať. Momentálne sa zameriavame teda eh, na nábor a výber. Toto všetko môžeme samozrejme robiť s dobročinnými, dobrovoľnými organizáciami a takto môžeme vlastne prispieť našim dielom. Dôležité by bolo ešte aby sme e, viacej e, zaktivizovali našu činnosť e, aj v teda tie dobrovoľné organizácie by mohli ešte pomôcť v iných oblastiach, či je to lesné hospodárstvo a podobne. Ja nechcem predchádzať, budeme musieť viesť s týmito organizáciami ešte rozhovory nevieme zatiaľ ešte len, zatiaľ nevieme e, súčasťou e, čoho to bude. V každom prípade však uskutočníme konzultácie a potom e, zodpoved, budeme schopní zodpovedať tieto otázky po tom, čo sa teda naštartuje ten pilotný projekt. Ešte k pánovi Gorensovi. čo sa týka e, krajín, ktoré sú mimoriadne náchylné k týmto situáciám, e, zvyčajne e, platí pravidlo, že tie krajiny, ktoré najmenej spôsobili túto situáciu, najviac trpia dôsledkami. To znamená, musíme vypracovať stratégie na zníženie rizík. Obrátim sa aj na môjho bývalého zamestnávateľa, Eh, na investičnú banku, aby eh, skrátka poskytli kapacity na posilnenie týchto eh, krajín. Nede len o otázky klimatických zmien, ale aj o nárast obyvateľstva v týchto krajinách. Neviem, koľký z vás mali možnosť navštíviť veľkomestá v chudobných krajinách. Vezmite sa ako príklad Haiti ľudia prišli o životy, že žili jednoducho len kvôli tomu, že žili na miestach, kde žiť nemali. Môj kolega Pietas by vám eh, mohol k tomu povedať viac. Ide ďalej o zníženie rizík snažili sme sa e, v tejto oblasti spolupracovať e, s kolegami z oblasti e, rozvoja. Ľudia sú, teda musíme sa zamerať predovšetkým na to, že v týchto krajinách sú ľudia postihnutí týmito krízami. Chcem sa ešte raz vyjadriť k tomu, čo povedala pani Stifle stretávame sa tu, dohodneme sa na niečom, ale eh, v, následne na to sa napriek tomu nič neudeje. Aj v eh, tejto humanitárnej oblasti máme tento problém. Eh, celé spoločenstvo síce hovorí o tomto probléme, ale hovorí o tom len interne. Podobný problém máme aj v súvislosti s redukciou náchylnosti k vznikom kríz. Nedávno som bola v Kráľovskej eh, vojenskej akadémii tu v Belgicku. Hovorila som o spolupráci medzi eh, civilnými občianskymi združeniami a vojenskými organizáciami. Je potrebné, aby eh, sa toto posolstvo tiež dostalo ďalej a našlo odozvu. Prepašte, ale nepovedala som nič k Pakistánu. Čo sa týka Pakistánu, pán Görens, môžem vám povedať, že rozhodne sme neboli pomalí, teda naša reakcia nebola pomalá. prvého júla sme dali k dispozícii viac ako 30 miliónov. E, tento obnos bol potom neskôr ešte zvýšený, len e, práca s verejnosťou nebola dostatočne dobrá Ďakujem. Pani predsednička, pani komisárka, som veľmi rád, že vás tu môžeme privítať v našom výbore po e, diskusii vo, v Envy výbore. Dovolte mi najprv, aby som povedal, že by som vás chcel podporiť pokiaľ ide o e, realizáciu vašich návrhov, predovšetkým e, pokiaľ ide o zabranenie humanitárnych krízam a posilnenie odolnosti. Povedali ste, že aj keď e, z fiškálneho hľadiska sme veľmi opatrní, musíme predsa len e, viacej finančných prostriedkov vymedziť pre tieto e, prírodné katastrofy a živelné pohromy. Čo sa týka e, mileniového samitu, tiež sme predložili návrh týkajúci sa daní Diskutovali sme na túto tému aj v parlamente v súvislosti s e, tisícročnými e, cieľmi. Aj rada súhlasila s tým, že, počas, že pokiaľ sa na tom dohodneme, e, globálne podporí tento návrh, ale žiaľ nedošlo k tomu. Pán Barroso tiež povedal, že je ochotný diskutovať o niečom podobnom na e, samite e, OSN nám o tom e, hovoril, ale povedal nám tiež, že tieto prostriedky by sa potom veľmi ťažko mohli vynaložiť v, pre oblasť klimatických zmien. Mňa by zaujímalo, čo si myslíte o tom vy. E, vy ste tiež za to, aby sa e, zaviedla táto e, daň z finančných transakcií. Myslíte si, že je potrebná? A pokiaľ sa takáto daň skutočne aj zavedie, myslíte si, že by sme ju mohli využiť práve v tejto oblasti klimatických zmien? Ďakujem. Dve veci. Spomenuli ste, pani komisárka, zodpovednosť, zodpovedanie sa. Bol som v New Yorku, keď sa hovorilo o rozvojových cieľoch tisícročia a dokument, ktorý, o ktorom sa 6 mesiacov rokovalo pred týmto summitom, sme o ňom rokovali, ale niektorí africkí lídry nechceli, aby sa toto skladanie účtov, zodpovedanie sa za financie zaviedlo do dokumentu. My sme boli všetci šokovaní. Vy veľmi silne podporujete skladanie účtov a zodpovedanie sa z toho, čo kto urobí. Občania trpia, pretože je recesia, všetci sa snažia vyriešiť krízu a myslím, že by ste mohli otvorene povedať krajinám, ktorým poskytujeme pomoc, že to, ten strašný výbor v parlamente, v Európskom parlamente pre rozvoj žiada, nemusíte hovoriť, že vy, môžete povedať, že tí odporní ľudia v parlamente vás tlačia do takejto strašnej nátlakovej požiadavky aby boli krajiny zodpovedné, aby skladali účty z pomoci, ktoré dostanú, ktorú dostanú. Ďalšia vec, keď, sa, e, keď vypukla kríza v Haj, na Haiti a v Pakistane, a všetky krajiny chceli pomáhať. Je tu nejaký koordinačný projekt, keby, keby jedno, jedna krajina povedala, my dodáme potraviny, ďalšia krajina by povedala, my dodáme deky. Všetci sa jednoducho zhrnú a všetci ponúkajú všetko, alebo je nejaká koordinácia, alebo sa stane, že všetci dodajú len potraviny a chýbajú iné veci, ktoré tiež treba? Je niečo takéto? Pani Kretu? A ja by som sa chcela poďakovať, pani komisárka, za e, vašu činnosť, tak eh, ako som to už v Strasburgu povedala na zasadnutí k téme Pakistan. Príspevok Európskej únie a vášho generálneho riaditeľstva bol skutočne enormný. Ako ste už povedala, existujú jasné signály zo strany medzinárodných médií a medzinárodných organizácií, z dôvodov obrovskej korupcie v Pakistáne e, mnohé z našich e, akcií nedosiahli svoj cieľ. Súvisí to čiastočne aj s e, kvázi feudálnymi štruktúrami v Pakistáne. Preto kladiem otázku, do akej miery si môžete byť istá, že tie sumy, na ktorých sa tu dohodneme, skutočne aj e, pôjdu v prospech poškodených v tejto krajine. E, máte dôkazy o tom, že tie finančné prostriedky tam skutočne boli aj správne vynaložené. Čo sa týka Európskeho zboru pre Eh, humanitárnej eh, katastrofy. Tu myslím si, že musíme sa zabezpečiť, musíme sa postarať o eh, osobnú bezpečnosť týchto ľudí. V minulom roku mnohé humanitárne organizácie vyslali ľudí, ktorí prišli o život v týchto oblastiach. Preto kladiem otázku, ako môžete sa vy postarať o to, aby, ľudské, aby bola zabezpečená E, e, ochrana týchto ľudí, ktorí nasadzujú svoje vlastné životy. A nakoniec by som chcela hovoriť ešte o kapacitách e, jednotiek rýchleho nasadenia alebo rýchlej pomoci. Chcela by som sa poďakovať za to, že Rumunsko ako krajinu, ktorá e, bola postihnutá prírodnými živelnými katastrofami, ste v tomto roku navštívili. E, nástroje, ktoré používame na to, aby sme e, finančné prostriedky vynaložili na ochranu v takýchto prípadoch živelných pohrom, sa len čiastočne skutočne na tieto účely využijú niekedy musíme čakať dokonca tri mesiace na to, kým sa uvoľnia tieto finančné prostriedky. Na druhej strane zase, e, e, povedzme, pre Haiti sa tá pomoc poskytla okamžite. Pýtam sa, ako môžeme prispieť my k tomu, aby sme e, ten zákonodárny rámec zmenili tak, aby aj v prípade živelných pohrom v Európe bolo možné rýchlejšie zareagovať v rámci týchto jednotiek rýchleho nasadenia. Ďakujem za všetky otázky, veľmi boli zaujímavé, nie je ľahké na ne však odpovedať. Najprv k daní z finančných transakcií. Je to možné. Je samozrejme možné vygenerovať výnosy na rozvojovú pomoc z dane z finančných transakcií. povedali mi, ako mám na túto otázku odpovedať. Ideálne by to malo byť tak, že finančný sektor by mal byť zdanený. Pretože bonusy, prémie v finančnom sektore sú vysoké, samozrejme majú aj vysoké rizika, ale my, občania, nemôžeme platiť takéto vysoké odvody a daň z finančných transakcií je dvojsečná zbraň. Aké sú však prekažky toho, aby naozaj bola zmysluplná táto daň z finančných transakcií a jej výnosy sa použili na dobrú vec? Viete, že finančné trhy, e, raz sa im darí, raz sa im nedarí. Teraz je dobrá atmosféra na to, aby sa taká daň zaviedla, pretože občania na celom svete sú sklamaní s tým, z toho, ako sa správali predstavitelia bank nielen s výkonom bank, ale najmä so správaním sa bank a bankárov. Takže je tu istá chuť zaviesť nástroj, ktorý by mohol vygenerovať výnosy. Ale to je hneď tá prvá prekážka. Musí to byť globalizovaný nástroj. Inak USA alebo Čína keď nesúhlasia, tak to nebude fungovať. Všetci musia súhlasiť. Samozrejme, my Máme napríklad schému obchodovania emisí len pre Európu. Európa je veľká, máme 500 miliónov spotrebiteľov, ktorí sú relatívne bohatí, takže potenciál, že takýto nástroj bude fungovať len v Európe, je tu. Uvidíme, ako budú rokovania pokračovať. Mali by sme možno ukázať príklad, mali by sme sa postaviť na čelo takejto iniciatívy a žiadať, aby sa zaviedla na celom svete. Ale ja mám taký pocit, že je tu do, odhodlanie v dobrej viere sa pokúsiť o takúto vec. Ale čo s výnosmi? Ako použijeme výnosy? Pretože keď, vždy, keď vytvoríme, vygenerujeme takýto zdroj a zdroja prostriedky, zrazu, no, keďže je situácia, že musíme všade šetriť, natiahne sa mnoho rúk. Každý bude žiadať o tieto nové zdroje a prostriedky. A preto treba hovoriť so svetovými lídrami. Svetová komunita by mala rozhodnúť, a najprv treba vôbec určiť, ktorí globálni lídry by mali určiť použitie tohto fondu. Potom treba rozbehnúť mobilizačnú kampaň a občania by sa mali zmobilizovať a vyjadriť, či takáto, takýto nový zdroj bude úspešný a či sa majú takéto prostriedky vynakladať. Mnohokrát sa občania vyjadrili, že nie je možné takéto niečo vykonať, že potrebujeme ten správny moment, toho správneho vodcu. A teraz možno v takej situácii sme, že svetoví vodcovia by si mali urobiť istú inventúru toho, čo je dobré spraviť pre rozvoj. Lenže 30 minút, ktoré máme vyčlenené na našu rozpravu, by som celkom mohla zaplniť len touto témou, preto sa už k tomu ďalej vyjadrovať nebudem. Prejdem k ďalšej téme, skladanie účtov alebo zodpovedanie sa za svoje činy. Ja keď sa stretávam s Pakistancami, napríklad s ministrom zahraničných vecí, s premiérom, a keď hovoríme o humanitárnej pomoci, o peniazoch, ktoré tam plynú, ja vždy hovorím, že naši občania sú veľkodušní, veľkorysí, ale ak chcete, aby táto veľkorysosť voči vám pokračovala, musíte skladať účty, musíte sa zodpovedať za vynaloženie týchto prostriedkov, ktoré k vám prišli. A s premiérom som e, mala rozumné rozhovory. Pakistan využije organizáciu Transparency International, ktorá pomôže pri skladaní účtov. Dúfame, že vymyslia niečo rozumné, ako skontrolovať, kam plynú peniaze. Myslím si, že takéto silné posolstvo počuť z parlamentu, počuť ho priamo od občanov a som veľmi vďačná, že ste aj tým, týmto nepriamo poskytli mne mandát, aby som mohla povedať, že aj ja žiadam zodpovednosť za vynaložené peniaze, skladanie účtov. Dovolte mi povedať, že tento výbor vie všetko o mojej mame, takže ju použijem znova ako príklad. Moja mama má penziu 130 eur, z toho ešte platí dane. Možno je to len 20 centov, ale je to fakt, že časť jej peňazí, napríklad 1 cent, možno sa dostane aj do Pakistanu. A ja chcem jej vysvetliť, kde ten jej cent sa vynaloží. A to isté platí vo veľkej miere. Ja musím tlačiť tých, ktorí dostávajú naše peniaze na podporu, aby si uvedomili, že to nie nejakí bohatí ľudia im dajú peniaze, pretože nevedia, čo by s nimi od dobroty robili, ale že to sú ľudia, ktorí ťažko pracujú, častokrát nezamestnaní ľudia, dôchodcovia, ktorí tiež poskytujú malé čiastky do Pakistanu. Takže veľmi rada tú, toto posolstvo budem šíriť ďalej, že treba skontrolovať vynakladanie e, vynaloženie prostriedkov aj v humanitárnej oblasti. Čo sa týka Pakistanu, Máme rozpočet na humanitárnu pomoc a môžem vám povedať, že celkom dobre spávam, pretože som bola v Pakistane, stretla som sa s našimi partnerskými organizáciami, s ktorými spolupracujeme. Viem, aké kontrolné mechanizmy sme nastavili priamo v teréne. A ako viete, tretinu našich projektov si kontrolujeme sami a ďalšie kontrolujú partnery. Máme tam priamo v teréne ľudí, ktorí cestujú fyzicky do oblasti, kde poskytujeme pomoc oni spolupracujú s miestnymi eh, hodnostármi, so, so správou v danej oblasti a sme privilegovaní istým spôsobom, pretože neposkytujeme cash vláde, ale priamo poskytujeme pomoc. To je trošku eh, jednoduchšie, transparentnejšie, ale celkovo to neeliminuje možnosť zneužitia toho, čo poskytujeme. Takže sa snažíme zabezpečiť, aby sme odviedli dobrú prácu, vo svetle toho, čo som práve povedala, je jasné, že sa musíme pokúšať ešte o čosi viac, pretože v čase, keď ľudia v Európe sa boria s ťažkosťami a keď dopyt po pomoci stále rastie, tieto dva faktory znamenajú, že faktor skladania účtov kontroly vynaložených prostriedkov je čoraz dôležitejší. Čo sa týka bezpečnosti ľudí, ktorí pracujú na humanitárnych misiách. Ja nemôžem nejako zaručiť, 100% zaručiť ich bezpečnosť. Robíme, čo môžeme, aby projekty boli zabezpečené, aby humanitárni pracovníci sa nedostali do nebezpečenstva, ale samotný charakter našej práce sa mení k horšiemu. Ako, ako sa s tým vysporiadať? Niekedy je riešením neísť do danej oblasti, napríklad v Somálsku. Tam sa plavíme po riekach, prídeme po rieke e, do nejakej oblasti, kde treba pomáhať a len čo vystúpime na breh, ani nemáme s kým rokovať, tam jednoducho neexistuje štátna správa, nemáme partnerov, ktorý, s ktorými by sme spolupracovali. Bola som v Darfúre, komunita v Darfúre nutne, urgentne potrebuje pomoc a ľudia, ktorí tam pracujú na humanitárnych misiách, sa boja o svoj život, doslova plakali a pýtali sa, kedy môžu odísť. Zajímavá vec, že PHV sa organizácia sa roz, rozhodla, že odíde z Darfuru, pretože nedokáže zabezpečiť, že jej ľudia budú, nebudú vystavení nebezpečenstvu. Takže je to otázka aj zahraničnej politiky a vyčerpania všetkých možných spôsobov a kanálov, ako s, to, s týmto problémom sa vysporiadať. Humanitárni pracovníci sami niekedy hovoria, aby sa poslali vojenské jednotky, ktoré budú chrániť humanitárnych pracovníkov. Iní zase hovoria, že to je presne, presný opak toho, čo treba urobiť, že práve vojenské jednotky stiahnu na seba ďalšie nebezpečenstvo a zvýšia nebezpečenstvo aj pre humanitárnych pracovníkov. Takže tento problém je veľmi zložitý. Čo sa týka schopnosti EU rýchlej odpovede na humanitárne katastrofy a fondu Solidarity, zaintegrovali sme rýchlu odpoveď na humanitárne katastrofy a civilnú ochranu, len čo sa udeje prírodná pohroma, okamžite plynú prostriedky na druhý deň ráno. Ak je to v Moldavsku, tak sa to dá, ale ak sa to stane v Rumunsku, tak nie. Pretože nemáme ten istý nástroj, aby sme ukázali solidaritu veľmi rýchlo vnútri EÚ. Fond Solidarity je dobrá vec, ale prostriedky sa dajú uvoľniť až po 3, 6 alebo 8 mesiacoch od pohromy. Možno by sme Fond Solidarity mali trošku spružniť. Možno by sme mali byť lepšie pripravení. Peniaze z fondu Solidarity by sa možno mali vynakladať vopred na to, aby boli ľudia pripravení na prípadnú katastrofu. Členské štáty nie sú veľmi ochotné takýmto spôsobom vynakladať prostriedky z fondu Solidarity, pretože na, toto sú ministri financií, s ktorými rokujeme. Nie sú to humanitárni odborníci, ministri financií majú, sa im páči to, čo sa teraz deje na finančných trhoch, alebo je to istá črta finančného mechanizmu, keď sa peniaze neminú na istý cieľ, vrátia sa. Ale podľa mňa to nedáva zmysel v humanitárnej oblasti, pretože keď vynaložíme 5 miliónov eur na solidaritu, nejakú malú čiastku, tak tu by sme mohli poslať do akejkoľvek krajiny, či to je chudobná krajina mimo EÚ, alebo je to krajina EÚ, ktorá trpí nejakou veľkou prírodnou pohromou. Celkom iste by som sa radšej správala podľa racionálnych argumentov, ale zdá sa mi, že tento problém sa nedá ľahko vyriešiť, keď teraz všetci šetríme, ministri financií, môžu všetkým žiadateľom o peniaze povedať jedno slovo v 23 jazykoch, no, nein, nie, net a tak ďalej. A ja ich chápem. Sú to oni, ktorí musia strážiť rozpočet. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka, že ste eh, medzi nás prišli že ste nám prosprávali o tých eh, veľkých eh, úlohách, ktoré vás čakajú a eh, ktoré tak energeticky vykonávate, čo samozrejme obdivujeme a teším nás, že ste nám prišli posprávať o vašej vízii a určite sa to znovu čoskoro stretneme. Ďakujem pekne. Ďalej bod rôzne. Chcem vám pripomenúť, že dnes po obede o tretej Máme stretnutie v myslím 4 kvale 2 medzi AFETom, teda spoločné stretnutie medzi výbormi AFET a drogy sa budú prezentovať alebo predstavovať um, kandidáti na Sacharovú cenu a najbližšia schoda sa skutoční 25. oktobra od 15. E, do 18.30 a potom 26. oktobra útorok teda od 9. do 12.30. E, uzatváram dnešné rokovanie.